je mi nesmiernou cťou eh, privítať nášho mnohoročného kolegu eh, pana Ilvesa, ktorý je prezidentom Estonska a vlastne prichádza sem po bývalej veľmi úspešnej kariére ako paslanec VP a teraz táto jeho dnešná návšteva je už druhá v poradí v úlohe prezidenta štátu. Takže Tomás Hendrix Ilveš, vítajte srdečne v našom kruhu a bez ďalšieho otálania vám odovzdávam slovo. Takže bude k vám hovoriť prezident Estonska. Buongiorno. Vážené dámy, vážení páni, úvodom sa chcem ospravedlniť e, e, za hlas. Zrejme som dovezol z niečo e, z Estonska. Pred rokmi som opustil parlament, aby som svojal nové funkcie